írske rodiny musia byť pokryté a nemali by sme nejakým spôsobom diskriminovať Kork a ďalšie regióny a nemali by títo ľudia dostávať platené služby tam, kde predtým ich mali zadarmo. Ďakujem pekne kolegyni Prendergast. A ďalší bod programu je správa Filipa Bredbornu, ktorá sa týka regionálnych letisk a letenských služieb. Dokument eh, 0994-2012 dodám spravodajcovi na 4 minúty slovo. Uh, uh, Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Veľmi rád predstavím svoju vlastnú správu z vlastnej iniciatívy ohľadom budúcnosti regionálnych letisk uh, a ich služieb v Európskej únie. Táto správa vznikla z potreby uznať dôležitú úlohu, ktorú regionalizované služby zohrávajú pre európskych občanov a európske hospodárstvo. Rovnako to zohľadňuje aj tendenciu komisie a ďalších opomínať príležitosti, ktoré tieto letiska predstavujú. Dôležitosť služieb, ktoré tieto letiska majú pre ekonomický blahobyt Európskej únie, sú kľúčové pre eh, ekonomickú a sociálnu, eh, ekonomické a sociálny život regiónov. Eh, európske, európske letiska pokrývajú viac ako 100 tisíc miest a lokalít. Sú kľúčové pre hladký život a prechod, pre, pre komunikáciu, cestovanie a prevoz tovarov. Sú kľúčové aj pre ekonomický rast, pretože podporujú ekonomiky jednotlivých regiónov a hospodárstva regiónov a spájajú nedostupné regióny a ostrovy so širším hospodárstvom, kontinentu a takýmto spôsobom uľahčujú ich udržateľnosť. Letectvo je ale priemysel s malými maržami a je to najmä platné na regionálnej úrovni. Finančná a dlhová kríza výrazným spôsobom zmenila podmienky financovania regionálnych letisk. Toto musíme e, riešiť najmä tým, že zrušíme ekonomické bariéry a lepšie zadefinujeme ich úlohu v transportnej sieti. A práve preto som silne presvedčený, že regionálne letiská musíme vnímať ako integrálnu súčasť transeurópskej siete, skôr než e, čosi, čo sa nachádza na periférii a okraji záujmu. Tým, že budeme regionálne letiská zapájať viac do transportnej siete, dokážeme vytvoriť stimul pre priemysel tak, aby dokázal lepšie lepšie integrovať svoje transportné cesty a prinášal benefity pre našich eh, občanov, napríklad viacnásobnými letiskový, viacnásobnými letiskovými jednorazovými letiskovými poplatkami pre viacnásobné pristátia. Zároveň by sme mali eh, zjednodušiť túto vec v rámci Single European Sky programu. Tieto e, opatrenia by priniesli environmentálne aj regionálne a ekonomické úspory. E, sú to najmä letiska, ktoré majú výrazne poddimenzovanú kapacitu a môžu výrazným spôsobom uľahčiť e, prebytok alebo teda pretlak kapacity, ktorým trpia veľké letiska. Mali by sme podporovať služby medzi jednotlivými regiónmi. To by mohlo viesť k menším pretlakom na veľkých letiskách a uľahčiť aj životnému prostrediu. Najmä keď budeme zvažovať tzv. letiskový balíček, chcem upriamiť pozornosť komisie najmä na na regionálne letiska, ktoré môžu byť vytlačené z trhu pretože pri e, spájaní veľkých aerolíniek a veľkých letísk je tu stále menej možností. Táto správa je zameraná aj na prax niektorých služ- leti- e, aerolínií na niektoré e, služby. Je to jednak transparentnosť cien a pa- batoži- batožina na palube. Mali by sme do základnej ceny letenku, e, letenky e, odzrkadliť všetky e, náklady. Mali by sme vyzvať aerolinky tak, aby, mohli, aby umožnili využívanie, zadarmo využívanie všetkých platobných alebo debetných kariet a takýmto spôsobom sprehľadnili ceny. Je dôležité, aby ľudia vedeli, za čo platia a ich cena ich letenky by nemala byť, nemala byť priebežne navyšovaná v priebehu celého procesu. Čo sa týka patožiny na palube. Táto správa vyžíva, aby priemysel, priemysel vytvoril spoločné limity pre obmedzenia veľkosti a váhy. Je to za tým účelom, aby spotrebitelia vedeli, čo môžu očakávať pri cestovaní. Táto správa rovnako vyžíva, vyzýva na to, aby aj nákupy na letiskách boli, um, boli riešené samostatne od pravidla jednej batožiny. Pravidlo jednej batožiny je nástrojom, ktoré vedie k zvýšeniu profitov za, na úkor spotrebiteľov. Súčasná prax je mimoriadne škodlivá pre regionálne letiska letiská, ktoré častokrát majú výrazne znížené poplatky pre aerolinky, a snažia sa dobiehať e, predajom na letiskách. Pán predseda, som presvedčený, že regionálne letiska a ich služby majú veľmi dôležitú úlohu pri oživení našej ekonomiky, najmä v rámci dobre fungujúcej dopravnej siete. A preto vyzývam komisiu, aby si vypočula to, čo hovoríme my v parlamente. Komisia musí byť odvážna a prijať kroky za účelom benefitu e, spotrebiteľov a aby podporila všetky tie služby, ktoré sú napojené na silnú a hustú sieť letiska a ich služieb. Ďakujem pekne. Right. Ďakujem kolegovi Bradburnovi a prejdeme hneď k spontánnej rozprave a dávam hneď slovo kolegovi Kelimu. Ďakujem pekne, súhlasím. Súhlasím s väčšinou toho, čo povedal spravodajca, blahoželom k iniciatíve regionálne letiska určite majú kľúčovú úlohu v celkovej sieti dopravy a súhlasím, že by to malo byť súčasťou TNT. Eh, eh, Musíme sa pozrieť aj na pravidlá jednej batože. Týmto škodí hlavne malým letiskám. Je dôležité, aby regionálne letiska boli životoschopné. Musíme sa pozrieť na situáciu regionálnych letisk, e, ktoré boli vytvorené pred tým, ako sa vytvorili také tie hlavné toky, alebo vysokorýchlostná železnica a čo je potrebné urobiť. Čiže musíme mať celkový pohľad na to, čo je dôležité budovať e, tam, kde je to potrebné a tam, kde to potrebné nie je, tak podľa mňa nemá zmysel um, vyčlenovať prostriedky len preto, aby tieto miesta prežili. Ďakujem pekne. Ďakujem. A teraz má slovo pani kolegyňa Tikau. Ďakujem. Regionálne letectvo je veľmi dôležitý faktor pre zaručenie mobility občanov. Úloha regionálnych letísk je kľúčová pre územnú kohéziu a pre rozvoj regiónov, hospodársky a sociálny rozvoj, hlavne pre regióny, ktoré nemajú iné spôsoby dopravy, Intermodalita musí byť efektívnejšia a tak môže prispieť k zlepšeniu prístupnosti do týchto regiónov a k rozvoju cestovného ruchu v týchto regiónoch. Žiaľ, regionálne letisky sú ďaleko od mestských oblastí a nie sú dobre napojené na e, sieť pozemnej dopravy. My chceme vyzvať miestne regionálne orgány, aby predkladali plány pre udržateľnú mobilitu. Musí to byť efektívna logistická sieť je potrebné stimulovať výmenu dobrých postupov medzi regionálnymi postupmi a mestskými aglomeráciami. Komisia musí zabezpečiť lepšiu orientáciu pre túto oblasť, aby sme zaručili čo najlepší vývoj e, leteckých regionálnych služieb, aby mali potrebnú infraštruktúru a zaručili intermodalitu. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Tikau. Teraz má slovo kolega Ferreira. E Pán predseda, regionálne letiská a letecké služby, ak by sa dobre integrovali do celkových regionálnych stratégií, by mohli byť užitočným nástrojom pre posilnenie rastu, ekonomického rastu týchto regiónov aby sa zabránilo tiež mm, rozdrobeniu Samozrejme, že to musí byť integrované spolu s ostatnými formy dopravy, s železnicou a pozemnou dopravou v rámci prepravy osôb a tovarov. E, samozrejme, že je potrebné zabezpečiť e, plnenie kritérií trvalej udržateľnosti. Avšak e, verejný záujem nie je porovnateľný s liberalizáciou jednotlivých týchto sektorov alebo s dogmatickým postavením trhu. E, slobodná hospodárska súťaž musí byť e, neustále zabezpečená, ale to sa napríklad týka aj otázok bezpečnosti. Chcel by som ešte poukázať aj na to, že sa celkovo zhoršuje, zhoršujú pracovné podmienky v celom tomto leteckom e, sektore, pretože predovšetkým nízko nákladové spoločnosti veľmi stlačili dolu ceny. Majú tú kľúčovú úlohu. Ďakujem pekne. Teraz nasleduje pán kolega Paška. Vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár, e, v dôsledku pomerne hustého osídlenia Európy

korektne premietnuť aj do predpisov európskej únie. ďakujem za pozornosť. Ďakujem kolegovi Paškovi. Teraz má slovo, slovo kolega Pirker. Pán predseda, touto správou Európsky parlament poukazuje nám osobitný význam regionálnych letísk, jednak ako um, leteckých uzlov a na druhej strane aj akú funkciu hrajú v ekonomickom raste celkovo v regióne. Keď chceme túto úlohu posilniť, mám tu tri veci. Prvá vec je, myslím si, že je treba zabezpečiť napojenie na iné dopravné ehm, prostriedky alebo formy dopravy a po druhé myslím si, že samotné, samotné regionálne letiska by bolo treba lepšie prepojiť do sieti a po tretie je tiež um, treba ich využívať kvázi akoby alternatívu k tým veľkým um, letiskám, medzinárodným letiskám aby sa z týchto e, z regionálnych e, letisk však e, nestali akési pamätníky regionálnych politikov. Musia samozrejme zabezpečiť aj efektívnosť a ekonomickosť. To, na to, to musí byť ako prvé kritérium, ale myslím si, že chcel by som poďakovať aj za dobrú spoluprácu Filipovi a za dobrú, aj dobrú správu. Predseda, ďakujem kolegovi Pirkerovi, teraz kolegyňa Prendergast. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Štyri regionálne letiská podľa mňa by potrebovali prostriedky, e, z ktorých čerpajú myšlienky tejto správy. Blahoželám autorovi hlavne návrh, aby e, sa pravidlo e, jednej batožiny upravilo. Toto pravidlo je dobré pre prepravcov, ale škodí samotným letiskám, pretože mnohé regionálne letiská sú závislé od iných faktorov to im bráni, e, vlastne cestujúcim to bráni e, nakupovať na Európe. Pravidla by mali byť jednotné v 27 členských krajinách. A chcem využiť túto príležitosť, aby som zdôraznila dnešné rozhodnutie írskej vlády e, rozdeliť letiska a dúfam, že budúce budúca činnosť týchto letisk, letisk prispieje k investíciám a vytvorí e, zdroj investícií, ktorý je veľmi potrebný v tomto regióne. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Brendergast a posledná v rozprave vystupí pán kolega Nikolesku, posledný. Ďakujem, pán predseda. Správa Bradborn je vítaná z viacerých dôvodov. Predovšetkým žiada komisiu, aby revidovala smernicu, ktorá znižovala podmienky potrebné preto, aby letisko mohlo dostať štátnu podporu. E, letisko môže byť rentabilné, keď, keď má viac pasažierov. Musíme reanalizovať alebo zmeniť tieto kritériá a zjednodušiť tento režim. Po druhé, politika, ktorá sa týka jednej batožiny, je tiež dôležitá. Je potrebné zapracovať viaceré uh, regionálne letiská do európskej dopravnej siete. Bude to v prospech viacerých regiónov, pretože to prinesie hospodársky rast, ale ja mám výhrady ohľadom úvodného stanovenia A, ktoré sa týka blízkosti letiska k hlavnému mestu. Zvyčajne sú iné kritériá, ktoré definujú regionálne letiská a všetky eh, letiská musia mať rovnaké legislatívne a ekonomické podmienky. Ďakujem. Ďakujem kolegyni Nikolesku. Týmto sme ukončili spontánnu rozprávu a v závere ešte vystúpi pán komisár de Gucht. Ďakujem pekne, pán predseda aj ctení poslanci. Vítam správu pána Bradburna, ktorá sa týka budúcnosti regionálnych letisk a letických služieb v Európskej únii. Myslím si, že veľmi dobre doplňa európsky, iniciatívu Európskeho balíčka komisie, ktorá bola mm, sprezentovaná v decembri minulý rok, ktorá sa snaží o tom, aby sa teda e, letiska nestali problémom a tým najvyšším miestom tzv. projektu Európskeho neba. E, myslím si, že určite spoločný trh priniesol veľké výhody a samozrejme, že počet, e, počet Duzlových letisk sa teda viac ako zdvojnásobil za posledných 20 rokov. E, takisto aj čátrové lety k, smerujú k, do veľkých turistických centier. E, takisto tu máme veľmi živý e, letecký sektor, ktorý zabezpečuje e, ekonomický rast e, pre regióny aj pre celý kontinent. E, e nebudem teraz e, sa vrácať ku všetkým otázkam, ale chcel by som povedať, že momentálne sa Európska komisia venuje otázke usmernení, ktoré sa týkajú leteckých e, služieb a letísk. Úloha letiska ako prepojenia medzi regiónmi to musí byť to hlavné kritérium, e, keď sa porovnávajú jednotlivé e, podmienky kompatibility. Avšak nesmieme zabúdať, že rôzne zase štátne podpory alebo dotácie môžu mariť hospodárskú súťaž súťaž. Čiže musíme zabezpečiť spoločné pravidlá, ktoré zabezpečia trvalo udržateľný rast európskeho e, leteckého trhu komisia na tomto bude musieť eh, pracovať. Eh, niektorí tu spomenuli eh, pravidlo, ktoré sa týka jednej batožiny. Často sú pasažieri však zmetení, že aké všelijaké požiadavky na nich kladú pracovníci na letisku. Preto je dôležité, aby došlo k určitej revízii nariadenia 261 z roku 2004, ktoré sa týka práv pasaž, leteckých pasažierov. Komisia to zabezpečí takúto revíziu. Um, ďalej, čo sa týka um, um, to, že či sa môže podporiť, e, podporiť e, obchod, lepšie podporiť obchod alebo malý obchod na letiskách, toto sa musí ponechať na samotný trh, na toto nie je možné e, regulovať zo strany komisie. Predovšetkým je treba poukázať na to, že nechceme vytlačiť regionálne letiská z zo života, ale naopak tie, ktoré majú potenciál, to tie treba podporovať. Takisto prebiehajú aj diskusie o novom návrhu detského balíčka aj spolu s parlamentom. Intermodalita je jadrom našej politiky. Je tu potrebné, aby sa regionálne letiska zahrnuli aj do budúcich európskych politík pre dopravu. Myslím si, že aj jadrom politiky T je to, aby všetky e, letiska boli správne prepojené, aby tvorili dobrú sieť a dobrú infraštruktúru, ale k tomu potrebujeme pripraviť dobrú stratégiu. Takisto chceme zabezpečiť aj e, systém ticketing alebo vydávania e, leteckých alebo leteniek, aj takisto aj platby za leteniek, aby to bolo akési paneurópsky, ehm, paneurópsky riadené. Taktiež ehm, otázka cien leteniek alebo aj platieb za leteniek, že to teraz sa používa len platbe kreditnými kartami a komisia teda tiež preskúma možnosť platby debetnými kartami. Ďalej sú tam otázky rôznych e, poplatkov alebo skrytých poplatkov. E, často sú tieto skryté poplatky a nie vždy všetci zákazníci vedia o všetkých poplatkoch, ale je dôležité prejednať tieto otázky s jednotlivými členskými štátmi, čo sa dá a čo sa nedá na báze existuje legislatívy. Letiska sú dôležité, pretože sú veľkými motormi ekonomického rozvoja a tiež všetci pochádzame z rôznych regiónov Európy a preto vieme všetci, aké dôležité je napojiť aj vzdialené regióny na, na európsku sieť ja by som vám teda v závere chcel poďakovať za veľmi zaujímavú rozprávu k veľmi dôležitej téme a komisia bude sa ďalej tešiť na spolu v prípade diskusí o nadchádzajúcom vedeckom balíčku. Ďakujem pekne za pozornosť, pán predseda aj kolegovia. Predseda, ďakujem pekne kolegovi, pánovi komisárovi de Kuchtovi. Týmto sa rozpráva ukončila. A Hlasovať sa teda bude zajtra o 11.30. Schôdza bude pokračovať zajtra od 9.30. Program rokovania bol zverejnený na webovej stránke Európskeho parlamentu. Týmto končím dnešnú schôdzu a želám vám dobrú noc.